krátku 24. apríla 2009 máte k dispozícii. Má k tomu niekto nejaké pripomienky? Nikto nemá pripomienky, takže zapisnicu považujeme za schválenú. Pán kolega Bloklan sa hlasí o slovo, nech sa páči. Dank u wel, voorzitter. Koning, Koninginnedag in Nederland is het Ďakujem, pán predseda. Eh, Holand, Deň holandskej kráľovnej je sviatkom celého národa. Tento sviatok bol narušený, všetci sme ešte traumatizovaní, myslíme na obete a ich rodiny. V mene holandských občanov vám chcem poďakovať za list, ktorý ste v mene Európskeho parlamentu zaslali našej kráľovnej Beatrix. Ďakujem, pán kolega Blokland. Kolegyne, kolegovia, v rozhodnutí z 30. apríla 2009 súdny dvor európskych spoločenstiev rozhodol v prípadoch C 39307 Talianská republika, Európsky parlament a C 908 Beniamino Doniči, Európsky parlament. Rozhodol teda následovne uznesenie 27 lomeno 2121 REG Európskeho parlamentu z 24. maja 2007 o preskúmaní mandátu Benjamina Doničiho sa vyhlasuje za neplatný. Koniec teda citatu. Pokiaľ